E, koherentného rámca e, dohľadu nad trhom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne za skvelú, skvelú uznesenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Týmto vystúpením by sme uzavrali túto diskusiu a e, radi by sme povedali, že zajtra e, na obec sa bude hlasovať o uznesení k tejto záležitosti. No a teraz by sme prešli k nasledujúcej záležitosti, k nasledujúcemu bodu, kde e, figuruje ako e, spravodajkňa tiež dáma, e, pani Rivasi tentokrát a mm, ide o správu o riadení situácie v súvislosti s chrípkou H1N1 a teraz by som chcel odovzdať slovo pani spravodajkyni a to tiež na 4 minúty. Takže pani Rivasi, máte slovo. Merci, monsieur le président. Eh bien, je vous rappelle que... Ďakujem, pán predseda. Chcem pripomenúť, že chrípka H1N1 sa dostala na titulné stránky v roku 2009 eh, eh, a VHO, Svetová zdravotnícká organizácia, vyhlásila 6. stupeň pelnickej pohodovosti. A to viedlo k mnohým opatreniam. V mnohých členských štátoch boli očkovacie kampane a stálo to eh, mnoho finančných zdrojov. Samozrejme, to viedlo, e, tieto problémy vznikli preto, lebo e, VHO precenila závažnosť e, tejto chrípky. To sú čísla, ktoré sú hlboko pod úmrtnosťou z normálnej sezónnej chrípky. Ide vlastne o asi 20 tisíc osôb 1,3 eh, miliónov eh, eur v Veľkej Británii a 990 miliónov eur vo Francúzsku. A eh, to ukazuje, že reakcia EÚ nebola primeraná. Spoločne s kolegyňami, s kolegmi, ktorým sa chcem poďakovať, sa teraz pokúšame predložiť konštruktívnu správu a preto mm, Mm, chceme vytvoriť dôveru občanov EÚ v zdravotníctvo. Ide nám o tri e, ťažiská spolupráca, transparentnosť a nezávislosť. Najprv spolupráca. E, ide nám o koherentnú, účinnú, autonómnu a flexibilnú, flexibilnú úpravu prevenčné opatrenia musia byť e, podnikané koherentne a musia byť autonómne a flexibilné aby načas e, mohli sa prispôsobiť aktuálnym dátam. Takáto e, flexibilita by nám v minulosti bola ušetrila mnoho finančných zdrojov. Tu je dôležitá úloha kľúčových hráčov, teda Napríklad definícia pandémie sa musí prehodnotiť, aby sme e, sa zamerali aj na e, závažnosť ochorenia a nie iba na jeho geografické rozšírenie. E, je tiež potrebné uvažovať nás spoločnými nákupmi očkovacích látok ale samozrejme e, výrobcovia musí, musia byť zodpovední za účinnosť týchto e, očkovacích látok a nemožno robiť zodpovednými členské štáty. Teraz ide o schvaľovanie. E, samozrejme, chýbajú nám dostatočné spolahlivé vedecké údaje. Výskum musí byť vykonávaný nezávisle a transparentne. Musí byť transparentný, pokiaľ ide o použitie očkovacích látok a pokiaľ e, ide o klinické dáta. A e, odborníci samozrejme musia verejne prístupným spôsobom zverejňovať svoje posúdky. Tiež je potrebná spolupráca agentúr a samozrejme e, to sa v minulosti nedialo. Na záver e, chcem spomenúť prípady Fínska a Švédska. Tam sa stali prípady, e, kde po očkovaní sa vyskytli nebezpečné látky. Teda stále sú tu šedé zóny, e, pokiaľ ide o toxicitu látok v očkovacích látkach. E, Fínsko potom samozrejme stiahlo očkovúcu látku, ale Európska agentúra pre liečiva sa k tomu nevyjadrila a e, nenariadila obmedzenie používania. Ja by som bol rád, keby komisia si osvojila konanie Fínska a e, konala v záujme pacientovanie v záujme e, podnikov. Ďakujem veľmi pekne, Mišo. Máme teraz 10 kolegov, ktorí požiadali o slovo, takže vás poprosím, aby ste skutočne sa obmedzili e, na jednu minútu, ináč vás naozaj budem musieť prerušiť. Je mi to skutočne ľúto, ale naozaj nemáme veľa času. Okrem toho, to je, e, to je e, v podstate pravidlo, ktoré uplatňujú obyčajne. Máme 5 rečníkov. Každopádne teraz ako prvá pani Delvo monsieur le président. Sommes-nous prêts en Europe à faire... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa chcem spýtať, či sme v Európe naozaj pripravení na to, aby sme e, dokázali odolať pandémii. Naša odpoveď je áno, ale e, nie som si taká istá, či je to e, také áno s takým tým veľkým A, pretože mnohé členské štáty v roku 2010 e, reagovali bez solidarity, bez konzistentnosti a čiastkovo. A ako tieňová spravodajkynia to musím povedať, musíme ísť ďalej a musíme sa snažiť konštruktívne pomáhať občanom. A domnievam sa, že e, sa nám e, podarilo robiť najhoršiu vec. Stratili sme totiž dôveru občanov v našu, náš odhad zdravotnej situácie. A toto sú jednoducho základné priority, ktoré, na ktoré treba pamätať. E, okrem iného ide o posilňovanie medzištátnej spolupráce a posilňovanie európskych zdravotníckých inštitúcií a ďalej Ehm, vybudovanie štruktúr eh, na zvládanie rizika, hodnotenie rizika na európskej úrovni, eh, stanovanie stratégií, ehm, očkovania na európskej úrovni. Toto všetko je treba robiť. Eh, pani spravodajkyni, ďakujeme za to, že tieto priority formulovala, lenže my nechceme, aby toto zostalo len akýmsi mŕtvým listom. Na členských štátoch stále zostáva pomerne veľa kompetencií v tejto oblasti. Musia vykonávať svoje úlohy, svoje úlohy na ochranu našich ehm, občanov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda teraz pán Tabaždy es influenza világjárvány idején az Európai Unió tagállamai a leg... Ďakujem pekne. V roku 2009 sme zažili epidémiu chrípky a naše členské štáty patrili medzi štáty, ktoré boli najlepšie pripravené na svete na túto chrípku, ale súhlasím s predrečníkmi, že členské štáty sa nedohodli a preto uplatnili rôzne politiky, rôzne stratégie. V niektorých bývalých socialistických krajinách eh, vlády pristupovali k tejto otázke. Masovo v iných krajinách sa e, ozvala vlna odporu, e, v ďalších krajinách sa hovorilo o tom, že H1N1 vôbec nie je dôležitá. Čiže bolo by dobre, keby sme k takýmto otázkam pristupovali v budúcnosti spoločným, e, spoločným spôsobom, teda nejako koordinovane musíme si vymeniať informácie, spoločne nakupovať vakcíny a zabezpečiť najmä veľmi rýchlu výmenu informácií pretože chceme zistiť eh, nie len to, ako rýchlo sa povedzme choroba, v tomto prípade chrípka šíri, ale aj aká je eh, jej mortalita. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, pani Jana Kudakis. Uh, Ďakujem si. Pred rokom skupina poslancov, spravodajca a ja sme sa stretli v Bruseli a rozhodli sme sa urobiť niečo v otázke H1N1. zvolili sme vlastný prístup. Išlo o to, že parlament môže podniknúť pozitívny krok v príprave na e, e, pandémiu, ale mnohé sme stratili. E, je tu veľký návrh pre zvýšenie úlohy ECDC, ale my sme sa mali poučiť z minulosti a z toho na tom stávať a ja sa obávam, že táto správa e, nám odsudzí mnohé zainteresované subjekty. Musíme konať. E, to, čo je pred nami, je viac politické než praktické. Ďakujem veľ, veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Figueiredo. No, pože do... Tak nie, tak e, pán Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Entre as lições a extrair da atribulada gestão... Ďakujem pekne, pán predseda Okrem iného, môžeme si zobrať nasledovné e, e, ponúčenia z tejto epidémie. Ide o význam e, verejného zdravotníctva a rozšírenia verejného zdravotníctva a jeho pôsobenia do ďalších oblastí. Napríklad pri odhade, aké liekové prípravky treba použiť v prípade konkrétnej pandémie. E, veľmi dôležité je zabezpečiť nezávislé vedecké stanovisko, e, analýzu nákladov a prínosov pri použití proti e, antivírusových prípravkov. Taktiež treba posilniť mechanizmy riadenia a predvedania rizik. A toto všetko je možné robiť v rámci preventívnej medicíny. Tiež treba posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi a

Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Westlund. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím, že všetci sa zhodujeme na tom, že tieto odporúčania, e, ktoré sme videli v členských štátoch, boli trošku e, metúce. A my sme Eh, pre návštevu švedského eh, ministerského predsedu a eh, tiež sme sa stretli s predsedom Európskej agentúry pre epidemiológiu a oni hovorili protichodné správy. Jeden povedal, musíme pokračovať vo vakcinácii a druhý hovoril, nie, lebo to je nebezpečné. Teda to bolo všetko veľmi e, metúce a to nám hovorí aj spravodajkyňa. Takže čo urobíme s touto témou? ako sa prakticky s touto témou nakladalo. V mojej krajine bol veľký dopyt po vakcínach. Mali sme zdravotné strediská, ktoré mali otvorené dvere, ale nemali vakcíny, iní zase neboli dobre zasadení. Pani Veslund, vás som tiež musel ukončiť. Pani Rojtová teraz. Pani Rojtová, máte slovo. Ďakujem, pane predsedo. Dnes môžeme... Ďakujem, pán predseda. Dnes by sme po bitke mohli povedať, že miliardy eur, ktoré boli vydané na boj proti chrypke h 1 boli neprimerane vysoké vzhľadom na závažnosť chrypky. Ako lekárka považujem za veľmi poučné, že v Polsku, kde vláda nepodala hlatom do tlaku a nepristúpila na celoštátne očkovanie, úmrtnosť nebola väčšia ako v krajinách, kde bola vysoká miera očkovania. Ďakujem pani Rivasi za prínosnú správu a prajem si, aby sa z nej členské štáty a všetky medzinárodné organizácie poučili. Najmä, aby nakupovali lieky spoločne, ale hlavne, aby zlepšili spôsob hodnotenia epidemiologických údajov a vrátili hodnovernosť odporúčaniam, e, ktoré sú orientované občanom Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pani Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Já aqui foram referidas dúvidas. Eh, ďakujem, pán predseda. Eh, je tu otázka, či naozaj očkovacia látka bola účinná alebo nie. A občania si s právom kladú otázku v tomto zmysle. V roku 2009 eh, sa spustila informačná kampaň vo všetkých členských štátoch a, to, a minulo sa e, veľké množstvo finančných prostriedkov na očkovacie látky. Svetová zdravotnícká organizácia vyhlásila túto chorobu za pandémiu a odrazu sa situácia úplne zmenila. V roku 2010 sa vlastne už vôbec o chrypke hajne nehovorilo. Takže e, občania si právom kladú otázky E, urobilo sa mnoho rozruchu pre nič za nič, alebo sa málo podniklo. Predsedajúci ukončil vystúpenie. Teraz pani Kalemba, ktorou ukončíme celú diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, myslím, že si dnes musíme poblahoželať, že epidémia nenabrala taký priebeh, ako sa mnohí obávali a že to nevyžiadalo e, príliš veľa umrtí. Každý jeden tragický prípad je E, postačujúci. Musíme si uvedomiť, že máme veľmi rozlišné národné skúsenosti v Európskej únii. Máme odlišné zdravotné systémy, rozličné štruktúry a to je samozrejme e, úloha na národnej úrovni, najmä pokiaľ ide o vyrovnávanie sa s e, epidémiami a pandémiami. A tiež sme si všimli, že sa ešte máme mnoho čo naučiť. Myslím, že potrebujeme a e, znovu získať dôveru občanov EÚ v zdravotníctvo, pretože to, ako sme riešili situáciu H1N1, ukázalo, že sú tu nedostatky. V budúcnosti potrebujeme lepšiu koordináciu. Ďakujem pekne, Kalembach. Teraz e, uzavrieme tento bod nášho programu e, vystúpením pani komisárky Damanaky. Prezident. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pani spravodajkyni za pani Rivasi za túto správu. Táto správa skutočne e, prispieva veľmi konštruktívne k našim snahám poučiť sa z tejto epidémie e, v roku 2009. A ja súhlasím, že sa musíme z tejto epidémie poučiť a takisto, takisto e, musíme kriticky preskúmať našu reakciu na Eh, túto pandémiu. Pretože hm, hoci musíme chrániť našich európskych občanov proti takýmto zdravotným rizikám, mali by sme eh, skvalitniť našu, náš systém pripravenosti a plánovania na to, aby sme zvládali prípadne takéto zdravotné hrozby eh, v budúcnosti cez hraničnou spoluprácou. My už dnes máme lepšie schopnosti Ehm, a systémy na reakciu na prípadné e, epidémie chrípky a e, Európska komisia s týmto cieľom financovala asi 50 projektov zameraných na tento konkrétny cieľ od roku 2000 s celkovými nákladmi 150 miliónov eur. E, naše agentúry, teda Európske centrum pre ehm, prevenciu a kontrolu ochorenia Európska, Európska zdravotnícka organizácia poskytujú informácie počas prípadnej epidémie, ktoré môžu členské štáty s komisiou využívať. A komisia takisto podporuje členské štáty ehm, v priebehu zvládania E, takejto epidémie prostredníctvom Európskeho e, výboru pre, bezpeč- pre zdravotnú bezpečnosť. E, musím však súhlasiť s týmto hodnotením v správe Európskeho parlamentu, že viaceré naše hodnotenia týchto systémov poukazujú na rôzne nedostatky a výzvy, ktoré bude treba vyriešiť a medzi ne patrí napríklad zaobstarávanie očkovacích látok určených na potlačanie pandémií a potreba lepšej koordinácie očkovacích stratégií a takisto potreba e, vyššej flexibility pri tvorbe našich e, plánov pripravenosti, ďalej potreba komunikácie s verejnosťou. Komisia s podporou vedeckých agentúr a e, spolupracujúcich členských štátov, pretože tu e, je právomoc zdieľaná medzi komisiou a členské štáty, e, by sa chcela v týchto problémoch pohnúť vpred. E, tieto výzvy by mali byť riešené dvomi iniciatívami. E, komisia chce predložiť pred koncom tohto roka tzv. iniciatívu pre zdravotnú bezpečnosť, Health Security Initiative, ktorá by mala viesť k posilneniu našich reakčných schopností a komisia by tiež chcela iniciovať mechanizmu spoločného nákupu očkovacích látok a antivirotík v prípade pandémii pre tie členské štáty, ktoré budú mať ochotu zapojiť sa do takéhoto spoločného mechanizmu nakupovania. Týmto by sa mohlo podariť posilniť solidaritu v Európskej únii, pretože sa bude e, garantovať akýsi minimálny e, prístup, e, spravodlivý prístup k očkovacím látkam. No a tým by sme mohli v podstate využiť aj úspory z množstiev, teda v podstate využiť našu nákupnú silu na zníženie ceny. Komisia by chcela poďakovať spravodajky spravodajkyni za upozornenie na tejto iniciatívy a komisia tiež plánuje financovať ďalší výskum, e, ktorý by sa mal zamerať na behaviorálne aspekty a komunikačnú stratégiu. A to najmä na to, aby sa e, zlepšilo, e, zlepšila miera zaočkovania vo verejnosti. No a ďalej ohľadom transparentnosti pri riešení týchto problémov, toto je pre nás samozrejme otázka veľmi dôležitá. Ja si myslím, že skutočne je potrebné v tejto oblasti konať. Komisia, ale aj relevantné agentúry plánujú spolupracovať na skvalitňovaní našich vzájomných postupov a e, tiež e, na odstraňovaní prípadných konfliktov záujmu. Domnievame sa, že musíme naďalej spolupracovať e, na tom, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ, teda aby sme zabezpečili lepšiu ochranu pre našich občanov proti budúcim zdravotným rizikám. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A týmto vystúpením e, pani Damanaky by sme uzatvorili tento bod dnešného programu a ešte by som rád oznámil, že hlasovanie k príslušnému návrhu uznesenia sa e, bude konať zajtra, takisto, o, e, takisto na poludne. No a teraz by sme